Thank you very much. So we need to... Ďakujem veľmi pekne. Teraz musíme schváliť návrh programu pre dnešnú schôdzu bod 16 na geoblockingu. Ide na bod 19, ktorý sa týka predávaniu tovaru online a 17 preberieme zajtra po obede a 18 franchising. Ten sa presunul až na ďalšiu schôdzu. Poprosím vás, aby bolo ticho v sále. A jedno veľmi dôležité oznámenie zajtra do beda. Začneme už o 8.30 a to preto, že do obeda skončíme 11.30, pretože sú oslavy výročia rímskych zmluv. Oslava bude v plenárnej sále. Myslím, že pán Šváb e, ponúkol, že pozýva každého na tú ranejšiu schôdzu na kávu. No to bol asi vtip, ale dobre, v každom prípade treba prísť 8.30 a potom správa o návšteve Indie ktorej sa zúčastnila naša delegácia. Delegácia navštívila Mumbai aj Novú Dili 20. až 24. februára. Delegácii bol pán Andrea Šva, pán Štefanec za EPP, pani Gebhardt, pani Sehnalová a pani Mici. Prvé dni eh, návštevy boli v Mumbai E, stretli sme sa s predstaviteľmi colných orgánov a navštívili sme aj veľký kontajnerový prístav. Boli sme svedkami toho, že tam dochádza k veľkému rozvoju digitalizácie v tomto sektore. A snažia sa o naozaj veľkú efektivitu a potom sme sa stretli s predstaviteľmi politických samozpráv. Ako viete, India sa skladá e, z mnohých štátov. Čiastočne je to, možno sa to môže podobať na EÚ trochu. Druhý deň sme boli sme navštívili rozľahlé priemyselné parky a niečo sme sa dozvedeli o startupoch a potom ďalší deň sme boli v Novom Dili a tam sme sa stretli s ministrom rozvoja a schopnosti spotrebiteľských vecí a informačných technológií. A tiež sme sa zaoberali otázkami dvoch parlamentných výborov v súvislosti s informačnými technológiami a spotrebiteľmi. Celý ten program bol veľmi dobrý, veľmi nabitý. Stretli sme sa s našimi partnermi na vysokej úrovni a celá delegácia bola najvyššej úrovni než v predchádzajúcom období, takže e, celý ten priebeh misie bol veľmi dobrý. Stretli sme sa s vysoko postavenými politikmi a nakoniec sme sa dozvedeli, že India požiadala o znovu o stvorení obchodných rokovaní Dlho to bolo v takej patovej situácii a teda bolo dôležité, že AVKO, IMKO, aj tretí výbor, e, kde boli všetci spoločne, tak boli prítomní. Sekretariat vypracoval veľmi dobrú správu. Ja by som sekretariátu za to rada poďakovala. Niektoré veci tam sa dostali na poslednú chvíľu, ale v každom prípade to sekretariát spracoval veľmi dobre. A návšteva ukázala, že keď vycestujeme do nejakej krajiny ako delegácia, tak môžeme posilniť svoju reputáciu a môžeme aj lepšie pracovať pre európskych občanov, ktorých tu zastupujeme. Tieto dni, táto návšteva na mňa naozaj e, vynuli obrovský dojem. Ďakujem. A teraz prvý taký vecný bod. Budeme hovoriť o cez hraničnom doručovaní balíkov. Pani Borzan je spravodajkyňa, dával mi jej slovo. A využijem príležitosť, budem hovoriť po chorvátsky, hovorí pani spravodajkyňa. Godišňa prodaja u 2014. Elektronický obchod sa stáva veľmi dôležitým sektorom. V roku 2014 sa odhaduje, že obchod má hodnotu 69 miliard eur. Odhaduje sa, že každoročne sa pošle, pošlu 4 miliardy balíkov spotrebiteľom Európskej únie. Efektívna a cenovo dostupná dodávka je dôležitá, ale tento eh, trh v Európskej únie je stále fragmentovaný na jednotlivé národné trhy, pričom medzi jednotlivými členskými štátmi sú obrovské rozdiely. Uh, pokiaľ ide o tie najväčšie prekážky pre spotrebiteľov a maloobchodníkov, tak sú to vysoké ceny a podmienky pri uh, odosielaní zásilok cez hranice. Uh, keďže eh, stále viac balíkov sa posiela, tak potrebujeme nové pravidlá, aby sme doplnili existujúcu legislatívu. Štúdie ukázali, že ceny za cezhraničné balíky sú 3 až 4 razy vyššie než eh, pre balíky, ktoré sa posielajú iba v rámci štátu. Eh, toto predsa eh, nemôžu ospravedlniť ekonomické dôvody, ako sú vyššie pracovné náklady alebo podobne. Vysoké náklady na dodavku sú prekažkou aj pre elektronických maloobchodníkov. Tieto vysoké ceny majú aj väčší účinok na malé stredné podniky než na veľké podniky. V tejto správe som chcela zlepšiť vzťahy a trh s poštovými službami, aby sa znížili náklady. Pri diskusiách so zainteresovanými stranami som navrhla, aby balíky ktoré majú hmotnosť menšiu ako 31,5 kg, eh, by sa mali zasielať za nižšie ceny. Potom by sa eh, mali upraviť nové podmienky pre eh, pracovníkov na plný úvezok, na čiastočný úvezok a pre subdodávateľov, ktorí zbierajú, triedia alebo distribujú balíky Myslím si, že všetci e, súhlasíme s tým, že tento trh potrebuje lepšiu transparentnosť. Podľa mňa e, toto nariadenie by malo zahrňať všetkých e, operátorov, ktorí sa zaoberajú poštovými službami a nielen univerzálnymi službami. Takto sa najlepšie dosiahne úmysel nariadenia, ktorým je transparentnosť a znižovanie dodacích nákladov Snažila som sa vo svojich pozmeňujúcich návrhoch eh, chrániť práva pracovníkov a takisto aj eh, koncové eh, poplatky. Myslím si, že tieto poplatky tiež treba zahrnúť do nariadenia z dôvodu, akým sa uh, dohadujú. Myslím si, že e, transparentnosť pomôže dosiahnuť ciele e, tejto smernice. Na druhej strane chápem, že e, tarify a koncové poplatky sú dôvernými informáciami a preto sa nimi takto treba zaoberať v tomto návrhu eh, sa hovorí o tom, že dôverné informácie by mali ostať eh, dôvernými, ale eh, tiež sa aj hovorí o tom, že miestne, samozrejme miestne orgány by sa mali postarať o to, aby poplatky neboli neprimerane vysoké. Prístup k sieťam dodávateľov univerzálnych služieb je veľmi dôležitý predovšetkým pre malé a stredné podniky, eh, ktoré nemajú také služby k dispozícii, aby mohli rozvinúť eh, svoje služby vo vzdialených oblastiach alebo aby mohli vstupovať do dohôd do cezhraničných dohôd s inými subjektmi. Eh, toto by znížilo náklady pre spotrebiteľov, zlepšilo by to hospodárskú súťaž a viedlo by to aj k inováciám v oblasti. E, pokiaľ je workshop o poštových službách, e, ktorý sa uskutočnil 1. marca, sa zainteresované strany zaoberali predovšetkým článkom 6, pretože podľa nich by tento článok mohol viesť tomu, že e, si všetci budú vyberať iba to najlepšie. E, preto by som chcela, aby článok 6 bol obmedzený iba na malé a stredné podniky. E, sú tam viaceré pozmejúce návrhy, tak aby sa vytvorila pridaná hodnota pre spotrebiteľa. Žiadala som, aby tam boli uvedené aj podrobné informácie pre spotrebiteľa Nariadenie by takisto malo obsahovať alternatívy, ktoré sa týkajú vrátenia eh, tovaru, pretože spotrebitelia často nevedia o týchto eh, možnostiach. Eh, teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a ostatnými kolegami a myslím si, že naše pozmeňujúce návrhy pomôžu urobiť toto nariadenie ambicioznejším a lepším pre spotrebiteľov. Ďakujem. Antonio López. Ďakujem. Teraz pán Antonio López Isturiz za EPP, nech sa páči. Ja by som chcel poďakovať v prvom rade spravodajcovi za návrh nariadenia. Ako som už povedal na iných stretnutiach tohto výboru a na niektorej z konferencií, ktorej sme sa tiež zúčastnili, ja si myslím, že stojí za to pracovať na takýchto textoch, aby sme pripravili ambicioznejšie nariadenie. Všetci sa zhodneme na tom, aj my ako spotrebitelia, že môžeme zlepšiť transparentnosť informácie, disponibilitu, kvalitu dodávok a vylepšiť práva spotrebiteľov, vylepšiť reklamačný postup. Treba podporiť podporovať cezhraničné dodávanie balíkov, aj um, pôsobenie malých a stredných firiem a zvýšiť hospodárskú súťaž. Kľúčovou otázkou je, či na to by sme mali e, sa venovať všeobecne tým dodávateľským službám, či máme rozšíriť rámec aplikácie článkov 4 a 5 nariadenia. Ja by som si rád vypočul predstaviteľom politických skupín tu v IMKU, aký majú k tomu názor. A v článku 3.6, ak uvažujeme, že všetky trhy sú rovnaké, aby sme mali kompletný obraz toho, aký je tento trh a to, akým spôsobom poskytovateľia služieb fungujú a akým spôsobom môžu poskytovať informácie a tiež prediskutovať, čo je vlastne významný e, pomer na trhu. Môže to byť 10 a pokiaľ ide o povinnosť prístupu online pre operátorov všeobecných e, služieb alebo služieb všeobecného záujmu, tak otázka je, že či si to budeme vyberať ako čerošničky E, z torty a len to či ona, ale v každom prípade potrebujeme účinný text a musíme vychádzať e, z toho, aby sme vedeli zabezpečiť dopyt aj ponuku a pokryli e, tieto služby. A musíme bojovať a za to, aby tento návrh priniesol pokles cien, aby to išlo v prospech spotrebiteľov, prospe, aby sme podporili malé a stredné firmy, aby sme podporili jednotný digitálny trh. Ďakujem. Teraz budem dávať trojminútové sloty. Ďakujem spravodajcovi za jeho návrh. Myslím si, že Návrh komisie je správne upravený hlavne toho, e, aká je definícia alebo definícia toho, čo je balíček a definícia obstarávateľských služieb. Je to nevyhnutné pre právnu istotu. Pokiaľ ide o koncové ceny, tak tu si myslím, že musíme sa postarať o to, aby tie ceny, o ktorých hovoríme, tak nezabúdajme, že to Ide o dôverné obchodné informácie a nechceme ich dávať k dispozícii všetkým, ale treba obozretne pristupovať k tomu zverejňovaniu informácií. A som rada, že si to spravodajkyňa uvedomuje. V článku 6 sa hovorí o, o prístupe k sieti pre malé a stredné firmy. Ja to chápem, ale tiež je pravda, že pre novo prichádzajúcich je naozaj veľmi ťažké vytvoriť takéto siete. Malé a stredné firmy by boli v zložitej situácii, pretože veľkí konkurenti by to zneužívali, takže k tomu by sme sa mali dopracovať ešte k nejakému kompromisu a záverom taká horizontálna pripomienku. Stále sa trochu obávam, aby sme nestanovovali príliš vysoké prekážky tou príliš vysokou informačnou povinnosťou, ktorá je v návrhu a ktorá podľa mňa nie je nevyhnutná. Už komisia vo svojom výskume a šetrení e, dokázala, že že jednoducho by to nebolo možné zaplatiť za tak, v takéto situácii a možno by komisia mohla vysvetliť vlastne v čom konkrétne problém spočíva. A pokiaľ ide o lepšiu reguláciu, Otázka je, či by nebolo lepšie, že by sme mali nejaký etapovitý systém. V prvej fáze by sme vyžadovali nejaký prvý balíček údajov a v prípade, že by tam boli nejaké problémy s nejakým konkrétnym poskytovateľom, že by sa požadovali nerozumne vysoké čiastky, tak v tej druhej etape by sme chceli podrobnejšie informácie od poskytovateľa, aby tí, ktorí poskytujú nízke ceny, aby neboli zaťažení aj ďalšou informačnou povinnosťou. Takže v každom prípade ďakujem. Myslím si, že je dôležité, aby eh, všetci doručovatelia balíkov fungovali podľa novej legislatívy. Ide aj o univerzálnych, aj neuniverzálnych e, poskytovateľov. Medzi nimi treba rozlišovať, na to nesmieme zabúdať. Ďakujem. Ďalší rečník. V prvom rade sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za jej návrh. Vo všeobecnosti sme spokojní s týmto návrhom, hoci možno nepodporujeme niektoré body, ako sú pozmeňujúce návrhy o tom, ako e, vypočítať počet pracovníkov. Myslím si, že spravodajkňa správne e, rozšírila e, rozsah pôsobnosti, tak aby tam boli všetky firmy prepravujúce balíky, nielen eh, tie, ktoré poskytujú eh, univerzálne služby. Eh, takisto by som chcela vidieť všetky alternatívy k dispozícii, keby som bola spotrebiteľ, nielen tie možnosti, ktoré sú k dispozícii na pošte. Takže keď tieto všetky budú k dispozícii na stránke komisie, tak to veľmi pomôže, hlavne ak budú k dispozícii vo forme čitateľnej pre stroje. Zároveň, ak tieto informácie alebo ktorékoľvek iné informácie sa poskytnú členským štátom raz, tak by sa nemalo požadovať dodať e, tieto informácie ešte raz. Podľa mňa by tu mal platiť princíp dodania iba raz a členské štáty by e, si mali poskytnúť informácie medzi e, rôznymi inštitúciami, tak aby firmy nemuseli poskytovať tieto informácie stále dookola. Potom pokiaľ ide o zadefinovanie toho, čo je cenovo dostupné podľa článku 5, tak e, moja skupina sa ešte potrebuje pozrieť na smernicu o, e, poštových požiadavkách, aby sme videli, že e, to je kompatibilné. Potom pokiaľ ide o článok 6, tak tam by to mal byť venované malým a stredným podnikom. Nie je tu nejaká povinnosť venovať eh, toto aj eh, veľkým podnikom. Podľa nás eh, by sa tu niektorí mohli zviesť popri tých, ktorí robia to, čo treba robiť. Takže podľa nás je tento návrh dobrým základom pre ďalšie diskusie. Teraz Denis Dion. Ďakujem veľmi pekne, môžem byť pomerne stručný. Dostali sme veľmi veľa materiálov, všetci sa sťažujú na rizika, ktoré by za sebou mohli priniesť údaje, ktoré sú dôverné e, v súvislosti s e, hospodárskou súťažou. No a potom sú tu ďalšie informácie, ale celkovo ten balík by sa mal ponúkať za rozumnú cenu. E, súhlasím s kolegami, ktorí hovoria, že musíme ďalej ešte o tom e, popremýšľať. Považujem tieto informácie za zaujímavé. Treba sa pozrieť na nedostatky a myslím si, že by sme sa mali venovať e, týmto nedostatkom. To je najlepší princíp. A ešte je možnosť podávať pozmejúce návrhy ale naozaj sa nepodarilo zatiaľ nájsť tú červenú niť. Pascal, teda? Vicky. Ďakujem, Vicky, veľmi rýchlo. Chcel by som poďakovať eh, spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Podporujeme samozrejme jej volu vylepšiť doručovanie balíkov na vnútornom trhu, už tu bolo povedané je to veľmi dôležitý prvok. Treba vylepšiť transparentnosť a informovanosť spotrebiteľov. Budeme nástojiť na dvoch eh, bodoch, ktoré zdieľa aj spravodajca. Na jednej strane pravidlá hospodárskej súťaže nemali by a nemôžu a nesmú aj podľa zmluvy byť eh, odôvodnením na zníženie služieb všeobecného záujmu, aby nedošlo k prekážkám, keď chceme dosiahnuť e, v tých verejných službách všeobecného záujmu dosiahnuť ten cieľ. Zdieľame princíp transparentného a nediskriminačného prístupu k cezhraničnému doručovaniu ale neželáme si, aby niektorí veľkí operátori ho mohli využívať bez toho, že by nemohli využívať infraštruktúry a preto by sme mali aj podporiť alebo uľahčiť prístup hlavne európskych malých a stredných firiem k, tomuto, od, k tej otvorenej hospodárskej súťaži a to je aj význam pozmeňovacieho návrhu 36, ktorý predložíme. Thank you. Are there any other shadows? Sú tu ešte tieňoví spravodajcovia ostatných skupín? Ak nie, tak je tu Soše Gutierrez. Peter. Ďakujem, pani predsednička za prácu spravodajkyne aj tieňových, hlavne za socialistickú skupinu. Niekoľko poznámok. Pokiaľ ide o informovanosť o tarifách a daniach, nielen, že táto informácia sa môže vyžudovať od operátorov všeobecných univerzálnych služieb, ale túto informáciu treba presunúť a zovšeobecniť všetkým operátorom pretože na trhu sú aj takí operátori, ktorí poskytujú služby, ktoré nie sú všeobecného charakteru, ale predsa doručujú. Je potrebné zabezpečiť samozrejme dôvernosť a ochranu informácií, pretože tie finálne tarify, ceny a tak ďalej, sú tam určité dohody a údaje, ktoré vyžadujú dôverný prístup, teda e, ochranu a aby v konečnom dôsledku to išlo v prospech spotrebiteľa a aby nedošlo k zbytočnému nafúkovaniu cien pre finálnych užívateľov. Máme problémy s tým, že zasielka v rámci krajiny alebo z jednej do druhej, tak eh, dochádza k násobeniu ceny preto je potrebná informácia nielen komisii, ale aj kompetentným orgánom členských štátov. V článku 6 navrhujeme všeobecnú úvahu o sieti a flexibility, či by sa to malo týkať len providerov, poskytovateľov všeobecných, e, univerzálnych služieb alebo všeobecne služieb. A tiež je e, dôležité e, mať prehľad o počte firiem. Veľa firiem zneužíva živnostníkov, a teda ide o pracovníkov, ktorí nie sú v ich e, nemajú s nimi uzavretú, uzavreté adekvátne pracovné zmluvy, nefigurujú na ich e, výplatných listinách e, a nechceme, aby firmy takto zneužívali e, legálne vákuum a aby zneužívali e, živnostníkov. Muito obrigado, Presidente. Eu também queria agradecer à relatora. Ďakujem. Ďakujem pekne a ja by som sa chcel poďakovať e, za túto prácu. Ehm, myslím si, že sme zajedno v tom, že by sme mali podporiť online obchod a preto e, by sme mali pracovať vo všetkých oblastiach, ktoré urýchľujú to, čo chceme dosiahnuť. To, čo chceme dosiahnuť, má spoločné niečo s dôverou, s e, rýchlosťou prepravy. Takže ide o to, aby sme tovar dopravili k ľuďom, ale samozrejme ide aj o to, aby tu ľudia mali možnosť vrátiť tovar e, výrobcovi alebo obchodníkovi, ak to bude potrebné. Máme na to e, poštové služby, to sa týka e, listov a ďalších zásielok a nemal by zmysel rozširovať to, keby to neplatilo pre všetkých. Ide o prepravu balíkov a nemôžeme povedať, že pre niektoré podniky to bude platiť a pre iné nie, pretože takto by sme vytvorili e, nerovné podmienky pre hospodárskú súťaž. A tieto predpisy by mali platiť pre univerzálne poštové služby, mali by platiť pre všetky, pretože potom vzniknú nerovnaké podmienky. No a inak by sme vytvorili eh, nerovné eh, podmienky na trhu a niektorým by to prinieslo zlepšenie, iným by to žiadne zlepšenie neprinieslo. Eh, potrebujeme chrániť spotrebiteľov a preto musíme postupovať spravodlivo. Ďakujem. Andrea Shop. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, chcem byť stručný. E, tiež sa chcem poďakovať e, pani spravodajkyni. Myslím si, že tá problematika, ktorej sa venujeme, nie je taká jednoduchá, ale ako už povedal Antonio López, e, je to cesta, ktorou sa musíme obrať. E, domnievam sa, že pri otázke ako môžeme vyvíjať e, tlak na e, niektoré spoločnosti v Európe. No už musíme postupovať jednotne a tí, ktorí už ponúkajú isté služby, e, by mali mať rovnaké podmienky ako ostatné, pretože je rozdiel v tom, či pýtam vysoké ceny alebo či uh, začnem ponúkať niečo iba v niektorých členských štátoch a iba pre niektoré balíky, ale za iné ceny. Takže pokiaľ ide o článok 6, mali by sme sa pozrieť na to, či ex ante regulácia cien sa dá urobiť naozaj takto jednoducho Európe sa všetko môže stať veľmi konkrétne. Niektoré členské štáty e, zasťažujú, že ceny sú e, príliš vysoké a niekde za univerzálne e, služby žiadajú najvyššie ceny v celej Európe. Jednoducho tu musí byť možnosť subsidiárnej pomoci a nemali by sme mať iba e, túto ex ante e, reguláciu cien celej Európe. Preto by sme sa mali lepšie pozrieť na článok 6. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A ja to mám zo pár vecí, ktoré by som chcela povedať. Ďakujem veľmi pekne za Um, vašu prácu. Členský štát, ktorý zastupujem, uh, ktorý je 16 členským štátom EÚ, má uh, najvyššiu úroveň uh, elektronického obchodu v niektorých oblastiach a pritom máme 14 rôznych operátorov, takže tam, kde je veľká hospodárska súťaž, tak máte e, veľmi veľa e, elektronického obchodu a veľa spotrebiteľov, e, ktorí sú dobre obslúžení, ale to si vyžaduje aj obrovské investície a aby mohli robiť tieto investície, tak potrebuje mať aj veľkú a stabilnú návratnosť. Nemyslím si, že je rozumné žiadať od jednej skupiny prevádzkovateľov, aby uverejnili podmienky zmluv, ktoré majú e, so svojimi dodávateľmi a od iných to nežiadať. To mi nepripadá rozumné. E, myslím si, že e, tá možnosť alebo tá záruka, že nebude treba zverejňovať tieto informácie, je aj v súťažnom práve. E, myslím si, že tu nemáme riešenie, ktoré e, by sedelo pre všetky, pretože tu máme naozaj rôzne e, podmienky hospodárskej súťaže. Chcela by sa komisia k tomu vyjadriť. Áno, ďakujem veľmi pekne a ďakujeme za veľmi užitočné návrhy v správe, napríklad pokiaľ ide o definíciu balíkov a objasne, aké by mali referenčné podmienky v článku 6 a pokiaľ ide o hodnotenie tarif e, v článku 5, e, tak si naozaj myslíme, že e, sú tu spôsoby, aby to bremeno bolo čo najmenšie. Nikdy nebolo úmyslom komisie hovoriť o tarifách, iba tam, kde treba dodatočné vysvetlenie. Chcel by som iba spomenúť, čo je tu nedorozumenie a to je rozšírenie rozsahu pôsobnosti článku 4, tak aby pôsobil uh, na všetkých e, operátorov. Áno, je to pravda, e, týka sa to e, tých kvalitných prémiových služieb a tu, tam už je veľká súťaž, veľká konkurencia, takže to nemusíme nejakým spôsobom regulovať, ale pokiaľ ide o univerzálne služby, tak tam už je povinnosť poskytovať služby, ktoré sú cenovo dostupné, ktoré pokrývajú celé územie a, za túto verejnú službu potom dostávajú aj isté privilegie, ako sú DPH, kompenzácie a tak ďalej. Ehm, myslíme si, že je o mnoho transparentnejšie porovnávať to, čo je porovnateľné, než sa snažiť dosiahnuť obrovskú transparentnosť, kde rôzne tarify pokrývajú rôzne poskytované služby. To sa týka digitálneho jednotného trhu. A potom sú tu ďalšie služby, ako sú rôzne platformy, ktoré poskytujú služby e, spotrebiteľom a malým a maloobchodníkom a ktoré umožňujú porovnávanie rôznych služieb. Takže toto e, je nedorozumenie, ktoré by viedlo e, k obrovskému bremenu pre operátorov a pre regulačné orgány. Máme veľmi veľa tisícky operátorov a nechceme mať hodnotenie cien všetkých týchto operátorov. Ďakujem veľmi pekne. Jana, jedna minútu na Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za veľmi užitočnú diskusiu a vítam túto správu vo vzťahu k malým a stredným podnikom. Ďalší zaujímavý návrh e, súvisí s e, odburaním administratívnej záťaže. Súhlasím so Sergiem, e, ktorý vyjadruje znepokojenie v súvislosti s vykoristovaním SZČO Takisto súhlasím s ním e, v otázke e, medzných e, sadzieb a poplatkov. Vítam uvedené príklady a súhlasím s tým, že nie všetky trhy sú rovnaké, treba hľadať určitú rovnováhu, treba sa postarať o spotrebiteľov a všetky očakovania a zámery tohto materiálu e, majú e, na zreteli spotrebiteľov. Pripomínam, že 29. marca je lehota na prekladanie návrhov. Ďakujem pekne. A teraz ďalší bod programu. Správa z vlastnej iniciatívy ohľadom e, produktov s dlhším obdobím využívania. Poprosím spravodajca, by sa zmestil do 5 minút. Ďakujem. Stačí, aby ste ma obmedzili, Vicky, ak budem mať 5 minút, tak sa budem snažiť pridržiavať 5 minút. E, z praktických dôvodov e, ďakujem všetkým kolegom, ktorí e, postúpili pozmeňovacie návrhy. Je ich o niečo viac ako 200. Preštudoval som si stanovisko Kristel Šaldemóze z Envy a snažil som sa začleniť aj viac ako stovku týchto pozmeňovacích návrhov z praktických dôvodov. Stretnutie tieňových máme vo štvrtok. Mali by sme zajtra na obed predložiť návrhy kompromisov Hovorím to tu teraz, pretože viem, že niektorí tieňoví spravodajcovia sú znepokojení, takže sa budeme snažiť splniť tento deadline zajtra podrobnejšie, ale samozrejme rád si vypočujem viacej pripomienky ostatných. Diskutujeme teraz o pozmeňovacích návrhov. V otázke programovanej zastaranosti To je téma, ktorú nechcem príliš formálne presadzovať v správe. Je to polemickejšia téma než to, čo sa ja snažím aplikovať, ale je okolo toho veľa diskusie a dostal som 16 návrhov k tejto otázke. Niektorí to, niektorí to chcú zadefinovať, niektorí to chcú zrušiť a niektorí chcú používať sankcie v prípade nerešpektovania otázky e, programovanej zastaralosti. A aj tu sa budem snažiť nájsť nejaké, nejakú zlatú strednú cestu. Sedem osy, ktoré by som navrhol v správe, tak e, e, tu by sme sa mali dopracovať ku kompromisom, hlavne pokiaľ ide otázku výrobkových možností opraviť e, a otázky obehového hospodárstva a funkčnosti, informovanosti spotrebiteľov. A teda tú otázku e, programovanej zastaralosti už som spomenul aj otázka legálnej záruky. To je dôležitá vec. A v konečnom dôsledku a tzv. novinka tejto správy a teda zastaralosť e, softveru, to je čím ďalej tým významnejší fenomén, ktorému sa musíme v tomto výbore venovať, pretože táto téma, budeme sa ňou musieť zaoberať v oblasti ochrany spotrebiteľských práv do budúcnosti. Snažil som sa obmedziť na tých 5 minút a teraz som k dispozícii všetkých, aby som odpovedal na otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ann Schenfield ako prvý. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. I hneď úvodom by som chcel e, viedriť e, pochvalu e, za to, že vás, vám napadla myšlienka tejto správy. Je to skvelá e, myšlienka, ako aj mnohé ďalšie. Avšak e, diabol sa skrýva v detailoch. A je veľmi zaujímavé, ako to bude vyzerať e, pri realizácii. Čiže samotný nápad je skvelý, lebo všetci chceme kupovať e, dobré výrobky, ktoré sa i hneď nepokázia a v prípade, že sa výrobok pokází, všetci dúfame, že sa ho podarí opraviť v ideálnom prípade e, doma, alebo prípadne budete to môcť poslať e, dopravovne alebo výrobcovi. Samozrejme, e, nemám tým na mysli topánky alebo modné oblečenie, lebo každú sezónu chceme mať, dať na seba niečo nové. Je však dôležité, ako budeme realizovať v praxi tieto skvelé nápady. Samotný názov správy naznačuje, že e, pôjde o osoch pre e, spotrebiteľov a podnikovú sféru. A chceme e, implementovať takéto nariadenia, musíme si uvedomiť, že realizácia nepoteší každého Totiž nemôže to byť prospešné aj za spotrebiteľov, aj pre podniky. Niekto to musí zaplatiť. Nezabudajme, že tu pôsobia trhové síle. Ak budeme svoje voľne uplatňovať takéto e, pravidla, dostaneme e, rozhodné nie, pretože e, všetci na tom stratia, aj spotrebiteľa, aj podniky, najmä malé a stredné podniky, nebudú môcť e, e, e, vyhovieť takýmto pravidlám. Myslím si, že hlavným regulátorom by mal byť samotný trh. Toľko vo všeobecnosti. A teraz by som chcel stručne upozorniť vás na niektoré veci, ktoré podľa mňa zaslúži toho, aby sme ich viac vypichli v tejto správe. Domnívam sa, že mali by sme viac uprednostniť právo na náhradu nefunkčného výrobku s tým, aby e, e, sa dalo pomerne jednoduché e, uplatniť e, takéto opravy e, priamo u spotrebiteľa. Avšak e, Európska legislatíva nezjednodušuje e, e, prístup takýmto e, náhradným dielom alebo výrobkom. Mám na mysli autorizovaných dílerov alebo dodavateľov. Ak chceme prijať takéto pravidla, ktoré budú na prospech spotrebiteľov, mali by sme ísť týmto smerom, zabezpečiť väčšiu spolehlivosť výrobkov a jednoduchosť ich e, oprav nielen u autorizovaných e, predajcov, ale e, mali by sme mať možnosť využívať náhradné diely, ktoré sú vyrábané nie pôvodnými výrobcami. Domnievam sa, že to by mohlo znížiť náklady na opravu o 90 až 100 už končím, pani predsednička. Chcel som iba uviesť niekoľko príkladov. Uvedomujem si, že e, máme málo času, takže na záver iba posledná poznámka. E, v ekonomike e, treba sa snažiť o e, konsenzus a myslím si, že posledným nástrojom by e, e, e, mali byť dane. A teraz sa navrhuje uplatniť dane na to, aby sme stimulovali trh. Ďakujem pekne. Chcem vám pripomenúť, že keďže máme veľmi nabitý program a naposledy som upozornila, že budem veľmi prísne dbať na časový harmonogram a preto by som chcela E, e, naozaj e, požiadať spravodajcov, aby hovorili počas 5-6 minút a tie nevy spravodajcov maximálne 4 minúty. Nezabudajte, prosím, že máme veľmi málo času. Ďakujem pekne za pripomienky kolegyne Jakansári. Ďakujem veľmi pekne. Častokrát sa hovorí o tom, že Európska únia je príliš vzdialená ľuďom, ale nie je to tak v tejto otázke. Teraz e, e, e, sa snažíme približiť spotrebiteľovi a hovoríme o predĺžení životnosti výrobkov. V prvom rade by som chcela poďakovať e, spravodajcovi. Vo viacerých ohľadoch e, m, e, mám rovnaký názor a v tomto smere sa uberajú moje pozmeňujúce návrhy. Pokiaľ ide o povinnosť e, poskytovať službu, treba si uvedomiť, e, že e, spotrebiteľ musí mať možnosť voľby a teda buď sa rozhodne pre opravu výrobku, alebo bude mať možnosť získať prostriedky, svoje prostriedky späť, prípadne tento výrobok získať za nižšiu cenu. A výrobca musí ručiť za vyriešenie tohto problému. Bolo by samozrejme skvelé, e, keby sme e, vedeli opravovať takéto e, nefunkčné výrobky a tým vytvárať nové pracovné miesta, ale opäť Opakujem, že e, práve e, klient by mal mať možnosť vybrať e, tú či ktorú možnosť. A v prípade, že siahne po oprave, že sa rozhodne pre opravu, je dôležité, aby sa predlžila lehota na realizáciu tohto výkonu považujem za veľmi dôležité, aby aj členské štáty e, mali možnosť uplatniť prísnejšiu ochranu spotrebiteľa v tomto smere. Napríklad mm, povinnosť e, zabezpečiť e, predlženú e, E, záruku. A ešte ďalšia e, otázka, ktorú považujem za dôležitú. Súvisí to s tým, že potrebujeme náhradné diele, diely, prepačte, a bolo by dôležité zabezpečiť možnosť ich bezproblémového získania. Čiže musia e, existovať určité lehoty na zabezpečenie náhradných dielov a takisto e, treba zabezpečiť možnosť e, získania zabezpečenia náhradných dielov, už keď e, príslušný produkt sa nepredáva na trhu. Potrebujeme mať fórum, kde spotrebitelia budú sa môcť venovať riešeniu týchto problémov. Je nemenej dôležité, aby sme stanovili eh, kritéria dlhodobej udržateľnosti pre takéto výrobky. A robiť to treba na rôznych úrovniach. Aj my, politici, eh, musíme mm, uvažovať o kritériách dlhodobej eh, udržateľnosti, používateľnosti takýchto výrobkov. V otázke pôsobnosti členských štátov je dôležité, aby e, e, vedeli vyrábať kvalitné e, výrobky, ktoré podliehajú oprave. Pán spravodajca hovorí o potrebe zjednodušenia. Nie som si celkom istá, čo tým myslí nesúhlasila by som s e, oslabením ochrany spotrebiteľa e, v tomto e, smere, pokiaľ je to, čo mal na mysli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a ja vám. Ako ďalší vystupí pán Danton. Ďakujem pekne, ďakujem pekne spravodajcovi za správu a e, samotná skutočnosť, že e, bolo predložené 200 pozmeňujúcich návrhov, hovorí o tom, že to vzbudilo veľký záujem. Myslím si, že predlženie života výrobkov je dôležité, pretože spotrebiteľské tovary e, sú stále komplikovanejšie a využívajú prvky, ktoré sú obmedzené. Predložil som 20 pozmeňujúcich návrhov, aby sme znižili environmentálne e, e, dopady, ako e, zvýšili možnosť voľby v otázke oprav. Súhlasíme s tým, že treba podporiť opravy s tým, aby sme znižili od rozsah odpadov, znečisťovania a nechceme sa dostať do cyklu oprava, chyba oprava s tým, aby výrobcovia sa zbavili svoje zodpovednosti spotrebiteľi by nechceli e, stretnúť na tom, že e, opravy budú e, zobrať príliš veľa času. Mali by sme umožniť podnikom upraviť svoje postupy s prilanutím na požiadavky obehového hospodárstva, aby mohli investovať do prípravy nových zručností a preto e, e, nebolo by pragmatické, aby sme stále e, prichádzali s novými požiadavkami, pokiaľ ide o vzťah medzi spoločnosťami a klientmi, je dôležitá transparentnosť. Spotrebiteľ musia vedieť, či produkt sa dá modernizovať alebo opravovať. Súhlasím s tým, že viaceré výrobky dlhodobej spotreby by mali mať eh, dlhšiu eh, eh, záručnú lehotu než ostatné. Niektoré členské štáty viac pokročili v tejto oblasti. Je veľmi dôležité, aby sme neumožnili situáciu, keď spotrebitelia budú zbavení existujúcich práv. A o tomto diskutujeme s ostatnými kolektívmi Nevyužil som 4 e, e, minúty. Mm, e, ďakujem pekne, teším sa na spoluprácu s so ostatnými tenými spravodajcami. Ďakujem pekne, pani spravodajkynia. A ja by som chcela poďakovať sa spravodajcovi. E, naozaj nie sú žiadne pochybnosti o tom, že e, predlženie e, životnosti výrobkov bude prospešné pre viacero odvetvia spotrebiteľov. Otázka však znie, ako znižíme negatívne environmentálne vplyvy E, mali by sme e, zvýšiť e, účinnosť takýchto oprav. To je najschodnejšia cesta a potrebujeme hľadať metódy, ktoré budú navedať k tomu nielen spotrebiteľov, ale aj výrobcov, aby to bolo prospešné pre všetkým. Predovšetkým treba zabezpečiť viac informácií pre spotrebiteľov, treba podporovať informované rozhodovanie spotrebiteľov ešte pred kúpou. Napríklad eh, musíme podporovať informačné kampanie pre spotrebiteľov ohľadom predlženia životnosti výrobkov tak ako to odporúčate v pôvodnej správe. Prípadne by sme mohli podporiť eh, eh, vzdelávanie smerom k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu sa. Po druhé, mohli by sme zjednodušiť tie informácie, ktoré by nabadali e, e, e, spotrebiteľov, aby opravovali či už digitálny obsah alebo hmatateľné výrobky. Spolu s kolegami navrhujeme štandardizovať tie informácie, ktoré by sa mohli použiť v používateľských príručkách, pokiaľ ide o možnosť zvýšiť životnosť alebo zabezpečiť opravu výrobkov. Treba viac využívať internet, onlineové platformy, alebo e, e, zjednodušiť e, záručnú agendu. Nesúhlasím s povinným označovaním, o tom som už hovorila minule a preto som vypustila všetky odkazy na takéto povinné označovanie v svojom pozmeňujúcom návrhu. Podľa mňa to neposkytuje spotrebiteľom jednoznačné informácie, skôr spôsobuje zmetok, pretože zahelcuje informáciami a je tu e, riziko rozporu s, e, s návrhom o digitálnom, e, digitálnej ponuke. Bolo by najefektívnejšie, aby sme stimulovali standardizáciu životnosti výrobkov, tým by sa zvýšila atraktivita výrobkov pre spotrebiteľov, ale to by, ako som navrhla, mala byť Eh, na dobrovoľnom eh, eh, základe. Pokiaľ ide o otázku morálnej, morálneho zastarania, by som skôr zakázala takéto výrobky, pokiaľ by sme mali jasnú definíciu a systém, ktorý by mohol efektívne odhaľovať zabudované kazitka, tak povedec. Ale otázka na komisiu, ako to zabezpečíme Nechcela by som e, vychádzať iba z e, e, informácií poskytnutých oznamovateľmi a skôr sa spoliehať na, na objektívne informácie. Ďakujem pekne. Marko Zulo, FDD. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj spravodajcovi. Našimi pozmeňovacími návrhmi chceme presadiť našu predstavu spoločnosti. Trh v súčasnosti funguje tak, e, že zdá sa, ako keby tieto voci nebolo možné zmeniť, ale myslíme si, že je tomu práve naopak. My chceme takú spoločnosť, kde výrobky budú dlho fungovať a budú sa dať ľahko opravovať a teda e, znovu používanie materiálov. To by nemala byť alternatívna možnosť, ale pravidlá mali by sme vychádzať z obehového hospodárstva postupovať tak, aby aj občania boli spokojní, pretože už tí majú aj plné zuby toho, že niektoré ich výrobky prestanú fungovať veľmi rýchlo, hoci normálne by mali mať oveľa dlhšiu životnosť. Tento, nov, tento model by vytvoril aj nový spôsob hospodárstva, ktorý je založené na oprave, opraviteľnosti na lokálnej úrovni, teda aby sme podporovali špecialistov, odborníkov, také schopnosti, ktoré sa nemôžu delokalizovať. To je veľmi dôležité. Oceňujeme prístup zaručenej alebo legálnej záruky a predlženia hodnoty tovaru. Vychádzame e, z tej možnosti mobility a recyklovateľnosti. Náhradné diely musia byť k dispozícii spotrebiteľovi a musíme urobiť všetko preto, aby sme naučili spotrebiteľa, aby radšej dával prednosť tomu, že opraví svoj výrobok namiesto toho, aby nakupoval nejaký nový. My ako politici musíme usmerniť túto činnosť a musíme podnecovať takú prax, také aktivity, ktoré budú podporovať tento druh hospodárstva napríklad investovať do e, trojrozmernej e, tlače a tak ďalej, aby sme podporovali odborníkov, ale aj e, jednotlivých občanov a podnecovať ich, aby išli cestou aj opravy, aby si oni opravovali výrobky a musíme zabrániť tomu, aby výrobcovia zámerne a prefikane neobmedzovali životnosť svojich výrobkov rôznymi zariadeniami. Ja si myslím, že je to rozhodujúca úloha politiky poukázať na taký model do, budúc- model do budúcnosti, ktorý by bol iný. A ja dúfam, že v diskusii o pozmeňovacích návrhoch sa nám podarí ísť týmto smerom. Slate. Um, Mám ešte eh, štyroch záujemcov. Každému eh, eh, poskytnem jednu minútu. Jana Pozon, ďakujem veľmi pekne pánovi spravodajcovi za skvelú správu. Ďakujem kolegom za snahu vylepšiť túto správu. Ťažko občania sa stiažujú, že výrobky zvyknú sa pokaziť po uplynutí záručnej lehoty a že sa neoplatí eh, tento výrobok opravovať. Takisto takéto opravy sú mimoriadne eh, nákladné a častokrát eh, sa stiažujú opravári, ktorí hovoria, že ľudia nemajú stimul opravovať svoje výrobky, pretože náhradné dielce hm, predstavujú zhruba polovicu ceny Hm, pôvodného výrobku. A preto v svojich pozmeňujúcich návrhoch eh, eh, nabadám eh, k zavedeniu označenia o životnosti výrobku, čo znamená, že spotrebitelia by boli ochotnejší zaplatiť viac za takýto výrobok. E, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Táto správa je kľúčová. Ja si myslím, že spravodajca má veľkú zodpovednosť. Štyri poznámky. Ja som predložila pozmeňovacie návrhy a budem na nich nástojiť. Jedno, čo je dôležité, je a čo treba začleniť do textu. Existujú normy, ktoré súvisia s užívateľskými príročkami. Tieto musia byť ľahko prístupné a pre všetky musia byť aj ľahko pochopiteľné, aby spotrebitelia vedeli, ako správne výrobok používať. Aj to môže prispieť k tomu, aby sa predlžila životnosť výrobku. Potom navyše spotrebiteľské práva a práva malých a stredných firiem musia byť vyrovnané MSP, e, mali by mať možnosť ľahko predávať svoje výrobky, ale zároveň treba rešpektovať aj spotrebiteľské práva záruky by sme mali harmonizovať. Nie je možné, aby jeden výrobok mal v jednej krajine dlhšiu a v inej krajine dlhšiu záručnú lehotu. A zároveň, ak chceme, aby e, výrobok si opravovať, alebo e, spotrebiteľ musí mať možnosť si vybrať, či chce nový výrobok, alebo či chce ho dať opraviť a aby mal príležitosť ho dať opraviť. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pekne kolegovia. Ďakujem v prvom rade spravodajcovi. Ja som Tieňová a autorom stanoviska vo výbore MV a preto ma táto správa veľmi zaujímavá. Otázka životnosti výrobkov je veľmi dôležité. Vychádza z toho, o, o aké ide výrobky a ide to cestou e, zmenšovania odpadu a tiež zmenšovania spotreby prvotných surovín pri výrobe. Spravodajcovi ide o to, aby sa v obehovom hospodárstve využili tieto veci. Ja to síce v niektorých vedia, veciach vidím skepticky, nie je možné to aplikovať všade. Myslím, že by sme k tomu mali pristupovať diferencovane, ale hospodárstvo si myslím môže stanoviť určité výzvy v tomto smere a môže sa snažiť o solidnejšie, opraviteľnejšie a ľahko udržateľnejšie výrobky. Celkovo by som skonštatovala, ďakujem, prerušená je rečnička predsedničkou. A teraz Kristel Šaldemoze, nech sa páči. Ďakujem pekne. Máme len jednu minútku. Ja ďakujem aj spravodajcovi. Kiež by dostal naozaj veľa pozmeňovacích návrhov, pretože ja si myslím, že je dôležité vytvoriť takú kritickú masu, taký katalóg a inšpirovať komisiu, aby veľmi rýchlo prišla s novou legislatívou. Ja som z výboru MB a my sme žiadali od pána Katajnena, aby nám povedal, čo sa deje so smernicou o ekodizajne a je rozdiel, keď legislujme v tejto téme. V energetike sme napríklad, sa nám podarilo dosiahnuť obrovské úspory energie, napríklad úspora, eh, ako je ročná spotreba energie v Taliansku. A to je veľmi dôležité, aby sme dosiahli niečo potrebné aj tu. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme predložili životnosť výrobkov. Ja by som bola za to, aby e, sme mali napríklad etiketami, povinnými etiketami poskytovali informácie, aby spotrebiteľ mal predstavu o tom, aká je priemerná životnosť výrobku. A teraz Pascal Durand, ďakujem. Nebudem tu zachádzať do detajlov, pretože bolo tu veľa smerov naznačených, na ktorých treba popracovať. Chcel by som poďakovať všetkým rečníkom, ktorí vystúpili v rozprave. Ja sa teším, že je tu toľko záujemcov o túto tému a že to rozvinulo diskusiu. Všetky otázky záruky, opraviteľnosti a tak ďalej, áno, ochrana zdrojov. Pôjdeme týmito smermi. By som chcel uistiť tých a tie, ktorí sa obávajú, že je tu riziko, že by sme chceli znížiť eh, E, spotrebiteľské práva. Absolútne nie je to duch tejto správy a ja budem dohliadať na to, aby spotrebiteľské práva sa v tomto výbore nejakým spôsobom znižili či neobmedzili. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Nemohla som vám dať e, dlhší časový úsek, úsek, ospravedlňujem sa a budeme sa tešiť na e, ďalší datum výmeny názorov a na pozmeňovacie návrhy, na kompromisy. A deadline je zajtra a teraz Sabin, akčný plán EÚ, otázke e-government a my sme hlavným povereným výborom. Ďakujem veľmi stručne. Ďakujem všetkým za predložené pozmeňovacie návrhy je ich spolu 89. To zase nie je až tak veľa. Všetky sú veľmi užitočné, teda takmer všetky a určite ich zachytím do záverečných formulácií. Sú tam isté veci, ktoré sa už rozoberali, niektoré sú detálnejšie, niektoré sú nové cloud computing, bezpečnosť služieb, otvorené štandardy, schopnosť, účasť a tak ďalej. To všetko budú témy. A to sú predpoklady pre zlepšený rozvoj e-government vo všetkých oblastiach. Väčšina príspevkov ide podobným smerom, takže urobíme kompromisy k týmto kapitolám a na stretnutí s tieňovými 5. to prediskutujeme. 5. apríla a myslím, že tam to všetko budeme môcť väčšinovo konštruktívne prebrať, pretože všetky tie návrhy idú približne rovnakým smerom a myslím, že už vopred je pomerne veľká zhoda. Ďakujem za, veľkú, za spoluprácu a teším sa na pozmeňovacie návrhy. Dobre, ďalší rečník. Ďakujem pekne, e, pani predsednička. Najprv sa chcem poďakovať kolegyni Sabine za vynikajúcu správu. Prechod na e-government môže zlepšiť efektívnosť služieb a, a lepšie poskytovať služby verejnosti. Takýmto spôsobom zvyšujeme politickú účasť občanov, zvyšujeme transparentnosť verejných služieb plán e-government na roky 2001 až 2015 mal dobré výsledky na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov. Súhlasím s tým, že by sme mali povzbudiť e, výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi. Vítam aj úmysel komisie vytvoriť e, jednotný kontaktný bod, kde by e, občania a firmy mali prístup ku všetkým relevantným informáciám na jednom mieste. Takýmto spôsobom podporujeme vytvorenie a služby poskytované jednotným trhom. E, podporujeme aj e, služby poskytované cez hranice. E, kladová technológia je ďalšou výhodou e-governmentu. Normy e-governmentu musia byť v záujme spoločnosti ako celku, musia byť inkluzívne, spravodlivé a treba ich vyvinúť otvoreným a transparentným spôsobom. Digitálne kompetencie sú dôležité pre účasť i governmente. Iba 28 európskych domácností vo vidieckých oblastiach má širokopásmový internet a e, priemerné e, pokrytie sieťami 4G je iba 36 vo vidieckých oblastiach, hoci priemer Európskej únie je 86 Musíme mať na pamäti, že je veľa dôvodov, prečo ľudia odmietajú používať internetové služby, ako je nedostatok vedomostí, nedostatok kompetencií a schopnosti a zručnosti. Musíme e, preklenúť e, túto digitálnu medzeru medzi rôznymi geografickými oblastiami, medzi generáciami, medzi ľuďmi rôzneho sociálneho postavenia. Členské štáty by mali podporovať mediálnu e, gramotnosť, hlavne e, u znevýhodnených skupín. E, treba zdôrazniť aj význam celoživotného vzdelávania a získavania digitálnej schopnosti na pracovisku. E-government bude mať pozitívny účinok na pracovníkov na vnútornom trhu tým, že zlepší ich zručnosti, internetové zručnosti a vítam pozmeňujúce návrhy kolegov z tejto skupiny, vrátanie skupiny pre trh práce. E, takisto som uvítala e, pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkali e, zdravia občanov a Vďaka tomu budeme mať e, cenovo dostupnejšiu zdravotníckú e, pomoc pre občanov. Na prechádzajúcom e, stretnutí sa už hovorilo o tom, že je mimoriadne dôležité, aby používateľia e-governmentových služieb si v reálnom čase uvedomovali, ako sa používajú ich údaje. Musím povedať, že som šťastná s väčšinou pozmeňujúcich návrhov a domnievam sa, že budeme mať dobrú správu. Ďakujem. Ďakujem. Don Dalton je tieňovým. Nie, kolega tu nemôže byť, tak ma poprosil, aby som hovoril v jeho mene za našu politickú skupinu EKR. Vítame správu. Naše pozmeňujúce návrhy idú rovnakým smerom a súhlasíme všetci s tým, že digitalizácia je nudná, a potrebná a stabilizácia v tomto smere môže byť jedine užitočná Interoperabilita je zásadným charakteristickým rysom a dostupnosť eh, služieb e-government. To bude určite príspevok k zvýšeniu kvality verejných služieb v 21. storočí. Špecifické ciele a vykazovanie výsledkov. To je pozmeňovací návrh číslo 11 a 12 ALDE. Aj my ho podporujeme rovnako ako, ako jednotnú digitálnu gateway. Musíme si uvedomiť ale za akú cenu sa tie pozmeňovacie návrhy budú realizovať. Potom číslo 88, tam sa žiada, aby komisia urobila dopadovú štúdiu Kolegyňa tiež zdôrazňuje, aby technológie rešpektovali aj mnohé ďalšie okolnosti vrátanie generačných rôzností. Tu by som zdôraznil, že je to otázka hlavne pre členské štáty. Oni si musia stanoviť tie priority, ktoré chcú financovať a potom navrh od zelených číslo 85 ide o poskytovanie informácií v tých najširšie používaných európskych jazykoch, aby to bolo, eh, aby to bolo zrozumiteľné čo najväčšiemu počtu ľudí. A citujem tu doslova, online služby cez hraničného charakteru by mali byť predovšetkým dostupné v angličtine, pretože angličtina je najpreferovanejším jazykom unijných občanov. Ďakujem. Ďalší rečník. Moje pozmeňovacie návrhy odrážajú tie body, na ktoré som upozornila už minule. Mali by sme byť oveľa ambicioznejší, pokiaľ ide o princíp raz stačí. Ten prináša skutočnú hodnotu pre občanov a do konca roku 2017 by komisia mala zaviesť veľký pilotný projekt e, Rast a dosť a, a mali by sme mať aj väčšie ambície v prípade digitálnych receptov. To je oblasť, z ktorej môžu mať ľudia prospech. Padli isté návrhy, ale nie je tu ešte žiadna fungujúca cezhraničná štruktúra vydávania receptov, potom aj možnosti sťažovať sa na isté nesprávne postupy, ale každý členský štát by mal bať tú možnosť gateway a, a mať taký portál, kde by sa občan mohol sťažovať na nekvalitu a podobne je dôležité si vymieňať lepšie informácií eh, v prípade objednávok Ak sú tam nejaké postupy, ktoré obmedzujú nejaké možnosti, tak to dusí inováciu, hlavne pokiaľ ide o zadávanie objednávok. A rozvoj týchto služieb znamená, a to znamená aj to, akým spôsobom bude zbierať informácie, ako ich uchovávať. My samozrejme sa musíme snažiť o ochranu osobných údajov, musíme chrániť bezpečnosť sieti a je to aj otázka výmena informácií medzi centralizovanými a decentralizovanými orgánmi a to všetko treba zabezpečiť a ja si myslím, že tieto body, ktoré som spomenul, nie, spomenul, nie sú v konflikte e, so s e, návrhom spravodajkyne. E, teraz by som chcel vzať ospravedlenie pána Šolterca a tieňového spravodajcu a chcem to povedať aj e, po anglicky, aby to bolo správne. Pán Šolters e, ďakuje e, spravodajcovi Teňovi, milú spravodajce za tie ambiciozne ciele. Stále je tu príliš veľa bariér, ktoré bránia občanom mať plný prístup k verejnej správe a digitálna e, štátna správa a verejná správa by mala byť inkluzívnejšia. E, treba urobiť viac pre e, dostupnosť mobilných aplikácií pre starších občanov. Zdôrazňuje aj to, že vzdelávanie je veľmi dôležité predovšetkým u starších ľudí, ktorým často chýbajú zručnosti alebo seba dobrá pri používaní týchto elektronických služieb. A, súhlasí e, so spravodajcom, že interoperabilita je dôležitá a, a e, Pán Šoltes je za e-health plán, teda pre elektronické zdravotníctvo, ktoré by podporovalo zdravotnícke služby pre všetkých. Are there any other speakers? Hlasí sa ešte niekto o slovo? Ďakujem. Sabín? Chcete mať posledné slovo? Áno, domnievam sa, že vo uh, väčšine bodov sa uberáme tým istým e, smerom, pokiaľ ide o centrálne e, skladovanie dát, tak e, tam sa hovorí o centrálnom prístupe k údajom, ale nehovorí sa o centrálnom skladovaní týchto údajov, takže ide o tú interoperabilitu medzi jednotlivými inštitúciami a organizáciami a mala by tu byť možnosť výmeny údajov, ale to neznamená, že by tu malo byť aj centrálne skladovanie údajov ide o to, aby si inštitúcie mohli vymieňať e, slobodne informácie, aby sa občania e, mohli sami rozhodnúť, ku ktorým údajom chcú mať e, chcú, aby inštitúcie mali prístup, ku ktorým nie. A ide o to, aby občania iba raz odozdávali údaje, aby ich nemuseli stále dookola znova a znova ho odovzdávať. Takto by sme mali vytvoriť interoperabilitu a myslím si, že je mimoriadne dôležité, aby aj v oblasti e, dátovej bezpečnosti e, sme e, znova počiarkli, že dôvera občana môže raz len vtedy, keď e, otázky bezpečnosti, či už ide o bezpečnosť údajov alebo bezpečnosť siete, budú vyriešené. Ďakujem veľmi pekne a hlasovať vo výbore sa bude 25. apríla. Ďalším bodom na programe je stanovisko o agende pre nové E, zručnosti. E, tu máme stanovisko a Maria Grapini napísala stanovisko a toto sa vám je hneď slovo. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážení kolegovia, v júni 2016 komisia pripravila a schválila nový program pre kompetencie v Európe s cieľom, aby už mladí ľudia boli vzdelávaní a získavali e, zručnosti a kompetencie, ktoré sú uznávané v celej Európe. Ja si touto správu veľmi vážim, pretože je naozaj dôležité, aby e, vzdelávací systém, školský systém pripravoval deti aj na požiadavky e, trhu práce. Momentálne um, sú mnohí ľudia veľmi málo vzdelaní. Sú tu obrovské rozdiely eh, v školstve a sú tu ešte aj administratívne prekážky, eh, predovšetkým pre mobilitu a uznávanie eh, vzdelania v rôznych povolaniach. Tieto prekažky treba odstrániť. No a potom, pokiaľ ide o využívanie informačných systémov vnútorného trhu, e, tak tieto sú vítané. Uznanie e, kompetencií a vzdelania e, musí platiť všade, dokonca aj pre tých, ktorí chcú pôsobiť v inej členskej krajine je tu nedostatok e, rovnováhy a rovnakých e, príležitostí pre všetkých na trhu práce. Tieto nedostatky treba menšie odstrániť. A to by mala urobiť e, komisia prostredníctvom programu do roku dve, Horizon 2020 Takýmto spôsobom sa môžu rozdiely e, vo vzdelávaní zmenšovať. Zodpovedajúce financovanie vzdelávania pre rôzne povolania treba zabezpečiť a pokiaľ ide o, o požiadavky a závery z Rigi, tak e, treba podporovať e, učňovské školy. A podporujem spravodajcu a sa návrhy treba predkladať do 21. marca do 12. E, dobre, vidím tu tieňovú spravodajkyňu EPP, Mumadel. A Robert bude za ňu hovoriť. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, Eva ma požiadala, aby som hovorila za ňu, pretože e, Bulharsku e, víta a podporuje všetky e, odporúčania, ktoré sú uvedené v návrhu a sú tu zdôraznené isté oblasti, ktoré treba zlepšiť tak, aby sme podporili občana pri celoživotnom vzdelávaní. Ona správne identifikovala potrebu povýšiť pokrok a dosiahnutie e, sociálneho postupu a Nie je tu nejaká stratégia, ktorá by sa dala uplatniť e, bez toho, aby sme tu e, poskytli alternatívne cesty pre učiteľské kvalifikácie. Európa je vodcom v oblasti hospodárskej súťaže a preto je dôležité, aby sme posilnili výhody, ktoré prináša e, Európsky vzdelávací systém aj v oblasti učňovského vzdelávania a výchovy, tak aby sme zvýšili počet e, talentovaných ľudí. Mali by sme sa zamerať na tie aspekty vzdelávania a výchovy, ktoré e, sú schopné podporovať podnikateľstvo, vytvárať nové pracovné príležitosti, a vytvárať e, talentovaných aktívnych občanov. V tejto súvislosti by sme nemali zabúdať na mladých ľudí e, v rámci e, učebných osnov na stredných školách a na vysokých školách. Iba takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť, že Európania budú budúcimi vodcami pri vytváraní nových digitálnych produktov a nebudú len používateľmi takýchto produktov. Keď hovoríme o Eh, preklenutí medzier vo vzdelávaní, eh, tak eh, musíme hovoriť o otvorenosti, diverzite, o chápaní rôznych kultúr. To je dôležité pre efektívnu spoluprácu a je takisto dôležité nezabúdať ani na jeden región, pretože transformácia priemyslu závisí od zručnosti a schopností. Nemali by sme však zabúdať aj na to, že na posúdenie študentov a výsledkov vzdelávania potrebujeme metodiky a Eva sa veľmi teší na spoluprácu so všetkými kolegami. Ďakujem. Som zmetená, pretože tu mám ako tieňovú spravodajkyňu ECR Ulriku. Čo Basies, hovorí tu niekto? Bude tu niekto hovoriť za Ulrike? Za Ulrike, dobre Dám slovo Mortenovi a takto budete mať čas pripraviť sa. Takže Morten, nech sa páči, máte slovo. Dobre, to zvládnem. V prvom rade by som sa chcel poďakovať e, spravodajcovi za prácu na e, tomto spise, čo je veľmi pozitívne, je, že komisia aj spravodajca podporujú a zdôrazňujú e, nevyhnutnosť vyváženia e, týchto požiadaviek. A pokiaľ ide o to stanovisko, nemalo by byť e, dlhšie, než je, aby sme z neho nerobili vianočný stromček. Spravodajca pripravil dobrý východiskový bod a myslím si, že sme mohli posilniť text niektorých oblastiach. Mali by sme sa zameriavať pre všetkým na vnútorný trh, mali by sme sa zameriavať aj na uznávanie e, vzdelania a kvalifikácií, mali by sme sa ako vždy vyhnúť e, systému, ktorý bude príliš veľkou záťažou. Je veľmi dobré, že sa tam spomína aj učňovská príprava. E, je veľmi dobré, aby sa e, študenti dostali do reálneho života skôr než ukončie svoje vzdelanie, ale nemôžeme toho urobiť príliš veľa ako parlament tým, že budeme iba reformovať e, trh práce, musíme vytvárať aj e, pracovné miesta a musíme sa postarať o rast a to je vlastne v zodpovednosti členských štátov a žiaľ to ide príliš e, pomaly. Ja v písomnej podobe potom predložím všetko, čo som povedal. Ďakujem veľmi pekne. Takže Ulrika Trebasius. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ospravedlňujem sa za to, že meška. Takže v prvom rade ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni za návrh stanoviska. Oznámenie komisie o Európskom programe pre e, kompetencie e, vyzerá desivo. Vieme, kde musíme konať, ale tie závery, e, ktoré sú tam, nevyriešia všetky problémy vzdelávacia politika je v kompetencii členských štátov. Je dobré, že e, medzi štátmi existuje aj súťaž o najlepšie vzdelávacie systémy. E, tie slabšie štáty si môžu vziať príklad z tých silnejších, tak aby vzdelávanie e, bolo na lepšej úrovni celej Európskej únii vzdelávanie niečo, čo treba riešiť aj cezhraničie. Sú tu výmené programy študentov, pre študentov, aj pre ostatné osoby. Treba mať transparentné kritéria. Podľa komisie štvrtina obyvateľstva Európskej únie nevie poriadne čítať ani písať alebo má slabé počtárske a digitálne schopnosti. Títo slabo kvalifikovaní ľudia majú slabšiu možnosť nájsť si pracovné miesto. A toto všetko sú alarmujúce fakty. A tie sa dajú vyriešiť iba subsidiárne a na základe vlastnej zodpovednosti. Sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi, niekedy medzi regiónmi. Jedno riešenie pre všetkých tu nie je možné aby sme dosiahli ten rámec kvality, ktorý sa komisia snaží dosiahnuť. tu um, je požiadavka mať nejaké paušálne riešenie. Táto požiadavka však nie je uh, vhodná a uh, preto by sme sa na to mali pozrieť ešte raz. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Hlasí sa ešte niekto iný o slovo k tejto téme? Nikola Dante, áno? ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem spravodajkyni za túto vynikajúcu správu, ktorá sa zameriava na niekoľko dôležitých bodov. Ide tu o konkurencieschopnejšiu Európu. Je naozaj dobré, že spravodajkyňa upozornila na rozdiely vo vzdelávacom systéme a na to, že treba odstrániť eh, prekážky a zvýši mobilitu v Európskej únii. Eh, takisto eh, musíme čo najviac rozvíjať digitálne schopnosti. Musíme myslieť na tretiu priemyselnú revolúciu. Chceme mať zručnosti v technológiách, ktoré budú prioritou ak zlepšíme vzdelávanie podarí sa nám e, čiastočne vyrieši aj otázku nezamestnanosti a podarí sa nám zlepšiť pozíciu malých a stredných podnikov, ktoré e, sú základným kameňom Európskej únie. E, bolo by dobre mať financovanie EÚ pre túto podporu, ako sa uvádza správe, pokiaľ ide o digitálne schopnosti, tak som naozaj rada, že sa tu objavuje aj požiadavka inkluzívnosti e, starších ľudí e, a iných skupín obyvateľstva. Toto je veľmi dôležité v dnešnej Európe, tak aby sme mohli bojovať a proti zraniteľnosti niektorých skupín obyvateľstva. Ďakujem. A Maria, chcete sa ešte k tomu vyjadriť? Nech sa páči. Nie, k tejto prezentácii záverom. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili. Keďže komisia sa vybrala tromi smermi a jeden súvisí s tým, ako postupovať, lebo teraz máme 65 miliónov ľudí, ktorí pracujú na takých postoch, ktoré nezodpovedajú svojej kvalifikácii a zase na druhej strane máme veľa absolventov univerzít, ktorí majú vzdelanie, ktoré ale nezodpovedajú praktickým potrebám firmám. Áno, treba posilniť, prehlbiť odborné vzdelávanie, ale prepojiť to medzi tým, čo vyžadujú firmy, spoločnosť a čo môže ponúknuť vzdelávací systém, pretože takýmto spôsobom stratáme financie. Ďakujem veľmi pekne. Takže ďalší bod na dnešnom programe je stanovisko o uplatňovaní autorského práva a súvisiacich práv, ktoré platia pre isté typy online prenosov vysielacích organizácií a organizácií, ktoré sa zaoberajú vysielaním a retransmisiou televíznych a rozhlasových programov. E, je to stanovisko 53. E, e, Julia Reda je spravodajkňou hnedí. odovzdám slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkňa. Prvom rade sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za všetky pozmeňujúce návrhy. Ten počet je zvládnutelný a výbor Júri ešte nepriniesol svoju správu, ale myslím si, že sa tam podarí dosiahnuť kompromisy v dobrom čase a snáď sa nám to podarí uzavrieť do konca apríla. Zajtra budeme mať e, prvé stretnutie e, s tieňovými spravodajcami ku kompromisným e, návrhom. Dúfam, že sa nám podarí dohodnúť na tých najdôležitejších bodoch a potom budeme pokračovať s ďalšími kompromisnými pozmeňujúcimi návrhmi, kým dôjde k hlasovaniu. Tie naozaj e, dôležité body by mali byť všetky zahrnuté v tomto e, súčasnom texte. Ak e, všetky neboli uvedené pozmeňujúcich návrh, tak mi to dajte vedieť čo najskôr, aby som mohla potom zmeniť a prispôsobiť pozmeňujúce návrhy a úvodné ustanovenia. Najprv tu máme otázku zmluvnej slobody a otázku Eh, krajinu eh, pôvodu. Potom tu máme eh, povinné kolektívne riadenie, teda je to otázka retransmisie a potom tu máme kritéria pre platbu. Chcela by som povedať pár slov o kompromisných návrhoch. Prvé je tu otázka zmluvnej slobody. Myslím si, že tam sme už dosiahli pomerne silnú konvergenciu uh, s politickou skupinou. Vrátila som úvodné ustanovenie 11, ktoré som pôvodne vymazala z mojej správy, ale Číňoví e, spravodajcovia priniesli isté objasnenia, takže dúfam, že to znenie bude teraz e, vyhovujúce pre všetkých, ale e, nemali by sme tú otázku ľudnej slobody roztrusovať po celej správe, ale nechať to na jednom mieste. Väčšina skupín nesúhlasila s tým, aby sme tu mali uvedené všetky online služby, ale väčšina e, skupín súhlasí e, s princípom krajiny pôvodu. E, preto som v kompromisných návrhoch navrhla, aby sme tam opäť pridali slova doplnkové online služby. To už je veľký krok veľký ústupok voči ostatným skupinám, ale bolo by dobre vedieť, aké typy obsahu by tam chceli mať a aký typ obsahu by chceli e, vylúčiť e, z online obsahu a z akého dôvodu. Takže mali by sme tu mať e, koherentné a efektívne pravidlá pre vysielacie spoločnosti a chcela eh, by som, aby sme sa vyhli eh, tomu, aby konkrétne obsah eh, najprv vypadol z princípu krajiny pôvodu, alebo sa najprv uplatňoval a potom by už neplatil. Takže chcem, aby tu ten princíp krajiny pôvody zostal. Takže navrhujem na jednej strane, aby sme tam iba napísali diela, ktoré vyproduktuje vysielacia spoločnosť a tretia strana, e, ktorá bola poverená e, vysiacou spoločnosťou, ale iba na obmedzený čas. To sa trošku líši od pôvodného návrhu. Bude sa tam hovoriť o obmedzenom čase, ale e, po istom čase ten obsah neostane na stránke vysielacej spoločnosti. Ale tam je jedno, či sa najprv uplatňuje princíp krajiny pôvodu a potom neuplatňuje. Ale jednoducho tam ide o ten čas, či bude obmedzený, alebo či to bude platiť e, do nekonečna. To je ten hlavný princíp. No a pokiaľ ide o retransmisiu, tam chceme zdôrazniť technologickú neutralitu. Držím sa návrhu komisie a hlavnou otázkou je, či retransmisné e, služby by mali byť zahrnuté alebo nie. A e, v tomto ohľade si myslím, že prvorade treba poukázať na to, že niektoré členské štáty už umožňujú eh, kolektívne riadenie internetovej retransmisie, takže musíme si dať pozor, aby sme nezakázali niečo, čo už je bežnou praxou. A preto navrhujem eh, nezahrnúť IP služby, ktoré už sú v celom internete, ale zahrnúť ich eh, len vtedy, ak sú chránené iba heslom, najmä tomu. Takže by to nebolo úplne otvorené a prístupné pre všetkých, ale iba pre tie, e, ktoré sú chránené heslom a e, potom sa môžeme pozrieť na to, ako jasnejšie vyjadriť tento text. Podľa mňa to je dôležité pre spotrebiteľov, pretože ak tam neuvedieme vôbec internetové služby, tak e, potom tu budeme musieť uplatniť um, predpisy pre prenosné služby, pretože sú služby, ktoré sú prenosné a mali by sme povedať, že prístup k týmto transmisných služba musí byť chránený napríklad heslom. No a pokiaľ ide o ďalšie kroky, tak po stretnutí tieňových e, spravodajcov navrhnem e, druhý súbor e, úvodných ustanovení, keď sa dohodneme na základných princípoch. Ak tu je teda niečo, čo je pre vás dôležité a čo nebolo uvedené v tomto súbore, dajte mi to vedieť, pretože 24. 25. apríla chceme hlasovať o tejto správe. A teraz Pasko Armon za EPP. Hovorí tu niekto za ňo? Nie. Režine Rosie za SAD. Ďakujem, pani predsednička. Tento návrh nariadenia je nečakaný v niektorých aspektoch, hlavne v rozšírení krajiny pôvodu. Predstavuje sa nám to ako niečo potrebné, ale keď počúvame aktérov sektoru, tak to neprichádza ani od autorov softveru, ani od väčšiny širiteľov, ktorí sú spokojní so súčasnou situáciou a skôr vidia nevýhody v navrhovanom texte. A len malý počet šíriteľov a malý počet programov žiada pokrok, ale na základe toho, eh, prinášať zmeny, ktoré postihnú väčšinu, tak to je otázne. Hlavne tá otázka krajiny pôvodu. Nezávisle od druhu služby, či už sú pomocné a spravodajca navrhuje všetky služby a to je naozaj problematické. Ja som proti. Ak ide o určité špecifické programy verejných širiteľov, tak to treba jasne zadefinovať, ale nevytvárajme podmienky, pretože zajtra e, zmluvná pozícia širiteľov a tí, ktorí podporujú audiovizuálnu tvorbu, tak budú mať stiažené pozície v rokovaní a musíme sa snažiť podporovať kreatívny sektor aby sme nepodporovali len digitálnych sprostredkovateľov, hoci vieme, že to už teraz je veľká výzva pre kreatívny sektor a kultúru všeobecne. Ďalšie aspekty. Povinné kolektívne, eh, kolektívna správa uzavretých sietí. Komisia by mala niektoré veci upresniť a rozšíriť o niektoré netové služby, ale musíme dobre vedieť identifikovať užívateľov. Povinné kolektívne riadenie už existuje. Mali by sme ho uchovať a nemali by sme brániť realizácii toho, čo už existuje. Prišla som s niekoľkými návrhmi, aby sme zabezpečili neutralitu technológií v šírení programov káblom, aby sa nemenili povinnosti pre šíriteľov káblom. Máme len málo kompromisov v súčasnosti a je veľmi ťažké sa vyjadriť k tomu obmedzenému počtu kompromisných pozmeňovacích návrhov. Ja dúfam, že budeme mať ešte ďalšie stretnutia tieňových, nielen to zajtrajšie, pretože si myslím, že na tomto texte musíme ešte veľa popracovať, pretože máme stanoviska, ktoré sú dosť, dosť vzdialené od možnosti konsenzu. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem spravodajkyni za um, predloženie návrhu kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Myslím si, že mám aj pozitívnu správu pre eh, naše diskusie. Veľmi si vážim, aby sa, eh, veľmi eh, vítam ju snahu o, o to, aby nariadenie bolo eh, čo najlepšie pre spotrebiteľov. Eh, mm, eh, vychádzame z smernice ešte z roku 1993. Musíme sprístupniť obsah tam, kde existuje dopyt a nielen zvýšiť prístupnosť takéhoto obsahu, ale zvýšiť komerčné mm, výsledky bez toho, aby sme podkopali územné pôsobenie E, môj názor, pokiaľ ide o existujúci systém, e, ten podporuje e, kultúrnu rozmanitosť, ustanovenia ohľadom zmluvnej slobody sú tiež dôležité z hľadiska tvorby európskeho obsahu a z hľadiska spotrebiteľov. Mali by sme to ponechať musíme eh, mm, jasne sa postaviť voči návrhu komisie. Ja som predložil spolu s kolegami pozmeňujúce návrhy. Pokiaľ ide o rozsah eh, eh, transmisii v režime online, myslím si, že mm, bolo by správne obmedziť úpravu na pomocné služby, aby to neovplyvňovalo e, webovú web streaming. Pokiaľ ide o retransmíciu, mali by sme e, to uplatniť na e, uzatvorené siete, aby sme zachovali integritu poskytovaných služieb. Vzhľadom na zmeny, ku ktorým došlo počas uplynulých 20, najmä 5 rokov, je tu riziko toho, že nariadenie bude zastarané po niekoľkých rokov po tom, ako nadobudne účinnosť E, ustanovenie o e, posúdení účinnosti je dôležité. Musíme e, zohľadniť prípadné potrebné zmeny do budúcnosti. Teším sa na spoluprácu s spravodajkyňou a tenevými spravodajcami počas nasledujúcich týždňov s tým, aby výsledok vyhovel všetkým. Kto bude hovoriť mene EPP? Ďakujem pekne, Vicky. Ospravedlím sa za to, že som sa neskôr, Leposkal e, musel odísť a požiadal e, ma, aby som ho nahradil, takže budem pokračovať po nemecky. Pascal e, opätovne e, ma požiadal, aby som poďakoval kolegom a spravodajkyni za dolu, dobrú spoluprácu taktiež ďakujem všetkým, ktorí posky, predložili sa návrhy. Domnieva sa, že kompromisné návrhy pani Reda sú dobrým základom, ale e, pre EPP e e, to nestačí. Nezohľadnili sa naše požiadavky. Museli, nemali by sme narušiť kreatívnu kultúru stredne veľkých podnikov ako povedal kolega Dorton, geoblocking by nemalo byť e, e, základom, ale iba e, technickým prostriedkom na zachovanie územného princípu podľa návrhu 51. Takisto Pascal sa domnieva, že mali by sme podporiť pôvodný návrh spolu s návrh vlastným, vlastnou definíciou pozmeňujúce návrhy, ktoré idú v tom smere, e, budú podporené skupinou EPP. My s niektorými kolegami, Filipom e, e, Žipenom, e, možno, že na základe toho dosiahneme väčšiu väčšinu vo výbore. A posledný týždeň e, v Strasburgu sme sa stretli s predstaviteľmi e, kanálu Arte a e, je tu otázka toho, či súhlasia e, e, s takouto úpravou. Sú tam určité problémy, ale hľadajú ich riešenie. Ďakujem pekne. Kaja Kalas ako ďalší. Ďakujem. V prvom rade by som chcela pripomenúť, že E, e, e, tej legislatíva o satelitoch a kablovej televízii odzrkadľovala technologický vývoj. musíme si uvedomiť, že satelitné vysielanie sa nezastávajú pri hraniciach. Podľa našej skupiny na to návrh reaguje iba na vznik nových technológií Mm, je tu stále možnosť eh, blokovať eh, prístup k obsahu a mm, tento návrh eh, sa veľmi neodlišuje od existujúcej úpravy. Na internete mm, stále sa uplatňuje rozsiahla kontrola prístupu. Naša skupina chce rozšíriť prístup k službám, nielen k vedľajším službám, E, ide tu aj o rozsah kontroly e, vysielacej organizácie, pokiaľ ide o obsah v otázke retransmície e, zase tu ide o záležitosť kontroly. Niektoré zainteresované subjekty sa obávajú, že zjednodušenie prístupu znižia rozsah prí, alebo výšku príjmov. Ale pokiaľ sa preukáže, že v kontrolnom prostredí k tomu nedochádza, toto by sme mali uplatniť. Platí to aj pre obsah chránený heslom. Ak chceme e, podporiť e, e, kultúrnu rozmanitosť v Európe, mali by sme znižiť náklady s tým, aby sa mohlo sústrediť na distribúciu Takisto treba mm, zjednodušiť e, e, e, možnosť pre vysielacie organizácii určiť, kto má právo na prístup k obsahu. Pokiaľ ide o nové pravidla prenositeľnosti obsahu, verejné vysielacie organizácie by mohli zabezpečiť takúto prenositeľnosť na fakultatívnom základe ak nezjednodušíme úpravu pre vyzlece organizácií v tomto návrhu, nie, nebudú môcť využívať túto možnosť. A to bude na a, eh, m, úkor daňových poplatníkov. A napokon a, eh, a, eh, práve ruské kanály sú k dispozícii bezplatne v Európe. Napríklad pokiaľ ide o retransmisiu športových podujatí, tí predovšetkým sú k dispozícii na ruských kanáloch, prípadne na YouTube a európsky obsah nevždy sa dostane do najmenších členských štátov, pretože to nie je zisková aktivita a preto mm, aký má zmysel e, e, vytvárať nejaké e, prekážky šíreniu obsahu. To nie je na prospech verejného zájmu a neumožňuje Európanom zobrať si ponaučenia. Ďakujem pekne. A teraz by mali vystúpiť predstaviteľe GUE, takže teraz EFTD Marko Culo. Alebo nie? V takom prípade sme ukončili výmenu názorov medzi spravodajcami a tenými spravodajcami. Sabine, Chcel by som jasne eh, povedať, že nepochybne eh, potrebujeme adaptáciu eh, na nové digitálne prostredie Domnívam sa, že e, prenos jedna ku e, jednej v zmysle existujúcej smernice CAP bude znamenať e, veľký zásah do autorských práv. V súčasnosti títo práva v režime online a ďalšie retransmície nie sú obsahnuté. A náklady pre e, vysielacie organizácie sú e, znižené. Ak sa pokúsime títo práva bez e, väčších nákladov využiť, pokiaľ ide o digitálne práva a digitálny prenos, to by mohlo znamenať veľké komplikácie z hľadiska autorov. Mali by sme hľadať spravodlivú rovnováhu medzi právami, autorskými právmi a potrebou zjednodušenia úpravy a zabezpečiť e, aj cezhraničný prístup s tým, aby e, sa neubralo e, existujúcej skutočnosti v zmysli platnej smernice. Myslím si, že niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré e, e, e, rátajú so zúžením, mm, nie sú vhodné, ale dúfam, že sa nám podarí nájsť rozumný kompromis. Takže vrátime späť k spravodajkyne. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým za účasť v diskusii. Je veľmi užitočné zistiť, ktoré aspekty sú najdôležitejšie pre jednotlivé mm, skupiny. Myslím si, že viaceré E, výhrady sú zohľadnené v kompromisných pozmeňujúcich návrhoch. Nejde o e, e, implementáciu princípov SATCAP 1 ku 1. Sú tu viaceré kroky určené vyselacím organizáciám, vrátanie otázok čo v prípade, keď produs, produceri e, si ponechali e, určité práva vo vzťahu k e, e smerovanom kverencii. Ja to chápem tak, že vysielacie organizácie nebudú môcť niečo umiestniť v režime online, pokiaľ nemajú na to práva. Ak získajú príslušnú licenciu v krajine pôvodu, potom budú mať možnosť zavesiť to online. Ale otázka platieb musí e, e, zohľadňovať e, skutočný a potenciálny rozsah posluchačov a divákov. Dúfam, že zabezpečíme konvergenciu v tejto otázke vrátane aj retransmičných služieb a teda zahrnieme do toho aj služby online v prípade, že budú dostatočne chránené a na základe týchto všeobecných zásad, čo skoro dúfam, dospieme k dohode. Ďakujem veľmi pekne. A teraz napokon posledný bod e, dnešného pod programu. Posledný bod, nie však najmenej dôležitý, je správa o Európskom zákone e, o prístupnosti alebo sprístupnení e, U diskusie o pozmeňujúcich návrhoch. Morton Lockhart je spravodajcom. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Dovolím si viedriť E, slova vďaky pánovi Švábovi e, za to, ako si počínal e, počas tohto krátkeho funkčného obdobia, odvedol skvelú prácu. Pokiaľ ide o súčasný stav, myslím si, že práce sa rozbehli pomerne dobre. Veľmi úspešne pokračujeme. Mali sme prvú schôdzu tieňových spravodajcov a Mm, prebrali sme mm, veľký počet mm, článkov a pred niekoľkými minútami sme zaslali najnovšie znenie kompromisné, e, e, najnovšie kompromisné znenie, takže zatiaľ sa to vyvíja veľmi dobre. Mimochodom v stredu e, sa bude konať ďalšia schôdza tieňových spravodajcov. E, dovolte, aby som vám e, e, u, u, umožnil, eh, eh, eh, umožnil vypočuť si danštinu, takže pokiaľ tomu nerozumiete, nasadte prosím sluchadla. Na základe Dúfame, že túto diskusiu uzavrieme v určitých bodoch, predovšetkým pokiaľ ide o stiahovanie výrobkov z trhu. Ak nebudú zodpovedať kritériám, pokiaľ ide o informácie spotrebiteľovi a otázka a tej derogation clause, ide o tú výnimku, ide o posilnenie a o transpozíciu Na stretnutiach s tieňovými sme pracovali na rôznych definíciách, čo sme potrebovali, či boli dostatočne presné a či boli na výške toho, čo sme od nich už e, požadovali. A vychádzali sme aj s anexov a s dodatkovami. My musíme žiadať, myslím si, čo vlastne, m, mm, aká je podmienka. Nesmieme obmedziť inovácie, ktoré sa rozvíjajú, ale tie požiadavky alebo kritéria musia byť veľmi dobre a veľmi presne zadefinované. Potom rámec aplikácie, čo treba začleniť do návrhu a čo nie. Ako som už viackrát povedal, chcel by som sa v parlamente dopracovať konsenzu, aby si rada uvedomila, že ten konsenzus je možný preto chcem byť realistický, pretože ak nebudeme realistickí, e, nakoniec to v rade bude zablokované a ja si myslím, že spolupráca zatiaľ prebieha veľmi dobre. Tieňoví e, pristupujú k rokovania tiež s maximálnym konsenzom EPP, EKR a tak ďalej súhlasia s tým, aby sa odstranilo označenie C. Niektorí si myslia, že je potrebné informovať spotrebiteľov. Ide skutočne o to, aby e, tieto veci a informácie boli e, prístupné a to čo najľahšie. Rovnako sa povedalo, že keď chceme zabezpečiť teda tú prístupnosť a musíme implikovať aj jednotlivé asociácie, aj pracovníkov a to podporujem. Som pripravený postupovať aj ďalej v súvislosti s anexom zelení žiadali o pracovnú skupinu, aby sme zabezpečili dobrú spoluprácu o výmenu informácií medzi členskými štátmi. To je dobrý návrh a uvidím, či to nájde podporu. A potom otázka tej e, derogation clause, uvidíme, či dosiahneme väčšinu. Pripisujem veľký význam a oceňujem výborný dialog s NGOčkami a s tými asociáciami, ktoré zastupujú handicapovaných. A ja dúfam, že aj do budúcnosti budeme mať naozaj vynikajúcu spoluprácu. Áno, chcela by som sa poďakovať nášmu eh, spravodajcovi Mortenovi aj ďalším spravodajcom za to, čo sme tu smeli zažiť. Myslím si, že ich práca je konštruktívna. Pracujeme na týchto spicoch a snažíme sa nájsť kompromis. Hoci niektoré body ešte treba prediskutovať. V dnešnej rozprave by som chcela poukázať na to, že pokiaľ ide o tento akt o, o bezbariériovosti, e, trhu práce, ale aj pokiaľ ide o prístup e, ľudí, ktorí um, sú, dajme tomu, na vozíčko uh, k istým produktom a službám, tak toto uh, treba naozaj zabezpečiť a uľahčiť im tento prístup. Uh, potom, uh, pokiaľ ide o tie ciele, tie by mali byť realistické, tak aby sa dali dosiahnuť. A myslím si, že tu sme na dobrej ceste, aby sme tu urobili tiež dobrý pokrok. Uh, Takisto eh, považujem za správne, že tá značka bola ťa vyňatá, hoci tá značka nebola myslená pre spotrebiteľa, ale bolo by to metúce, mali by sme nájsť lepšie riešenie. Okrem toho si myslím, že pokiaľ ide eh, o bezbariérovosť, eh, Eh, mediálneho sektoru, mali by sme myslieť na túto eh, bezbariérovosť aj v iných sektoroch a mali by sme eh, spolupracovať, mali by spolupracovať teda mediálne služby, vysielacie spoločnosti a takisto zväzy postihnutých a potom sa bude dať dosiahnuť dobrý výsledok. A keď budeme Eh, hovoriť aj o dopravnom sektore, tak eh, musíme prepokladať eh, príslušné požiadavky. Potom pokiaľ ide o články 12 a 22, to sú výnimky, ktoré možno uplatniť bez veľkej byrokracie a na druhej strane treba zabezpečiť aj to, aby tieto výnimky sa neuplatňovali svojvoľne. Veľmi dôležitá rozpráva, ktorú musíme viesť, eh, sa týka noriem, ako ich budeme upravať, ako ich budeme používať. Tu sú rôzne pozmeňujúce návrhy a myslím si, že tu ešte budeme viesť eh, isté rozpravy ale mám dojem, že všetci zúčastnení sú veľmi motivovaní, aby pracovali čo najrychlejšie na tomto návrhu, aby sme e, dospeli k návrhu, ktorý e, sa dá presadiť a ktorý e, nakoniec bude skutočne viesť k zlepšeniu situácie postihnutých. Ďakujem veľmi pekne. Za slovo. Ďakujem za slovo. Ja by som poďakovala spravodajcovi Mortensovi, že jeho doterajší naozaj konstruktívny prístup. Niekoľko komentárov k prvému balíku kompromisov. Teraz o ňom sa diskutuje niekoľko bodov, ktoré sú podľa mňa vyžadujú ďalšiu diskusiu. Neprimeraná záťaž, článok 12 a 22 postupne obrúsime hrany. Vidím, že ostatné skupiny žiadajú automatické vyňatie mikropodnikov z pôsobnosti, ale som presvedčená, že návrh komisie, pokiaľ ide o neprimeranú záťaž, už teraz umožňuje výnemky aj pre tam, kde by to pre tých najmenších na trhu mohlo byť likvidačné ale nemôžem podporiť ďalšie drobenie textu, napríklad e, životnosť alebo alternatívne riešenie e, v prístupnosti v doprave. A tie nie sú e, k dispozícii za všetky okolnosti. Teším sa, že spravodajca počúva a je otvorený novým riešeniam a podporila by som aj E, spravodajcu v tom štrukturovanom dialogu, kde by boli aj organizácie zastupujúce postihnutých. Pokiaľ ide o povinnosti výrobcov článok 5 a 15 vyhlásenie o zhode výrobkov, tu sme už na veľmi dobrej ceste, podľa mňa, aby sme sa dopracovali k vyváženému kompromisu, aby spotrebotelia mohli robiť informované rozhodnutia, preto by na obale výrobkov by sa mali e, dávať informácie jasné, zretelné o prístupnosti. Nejde o nejaký certifikovaný unijný piktogram, ale e, spotrebitelia e, by sa nemali o dostupnosti dozvedieť až z návodu. A viacej by sme mali dávať pozor na článok 17, to je dozor nad trhom s výrobkom. Nesúlad tohto výrobku nemusí vždy automaticky predstavovať závažné riziko v zmysle článku 20 nariadenia o dozoru nad trhom, ale v praxi sa môže stať, že bude potrebné výrobok stiahnuť z trhu. A túto možnosť by sme teda vylúčiť nemali. A veľmi dôležité bude vymáhanie smernice, to je článok 25 Oceňujem, že spravodajca súhlasí s doplnením článku 25 o ustanovenie pre mechanizmus na podávanie sťažnosti spotrebiteľom a takto by doplnil systém dozoru a ešte nový článok 27a prechodné obdobia. Tu som veľmi skeptická k akémukoľvek oddialovaniu účinnosti smerníc rôznymi typmi e, dočasných prechodných období, ale môžeme nastaviť zmysluplné jednoznačné lehoty pre jednotlivé výrobky a služby. Ešte je celá séria kapitol, kde sme nemohli hĺbkovo e, tieto veci prediskutovať a pre nás ako SND sú zásadné Teším sa na ďalšie návrhy pána spravodajcu, hlavne v oblasti pôsobnosti smernice príloh niektorých definícií. Čakám nás ešte veľa práce a rokovaní, ale verím, že sa dopracujeme k zdárnemu výsledku. Annelien von Boyset. Annelien von Boyset. Vicky, um... Ďakujem pekne, Vicky. Po poslednom rokovaní na výbore, tak odvtedy sme už urobili na stretnutí s tieňovými obrovskú prácu aj pokroka. Mali sme stretnutia aj na technickej úrovni a môžeme skonštatovať, že spravodajca sa maximálne snaží, aby priblížil stanoviska, aby sme sa dopracovali ku kompromisom. Pokúsila som sa vysvetliť svoju víziu Nebudem to tu ale opakovať. Čo si myslím je, že je tu ešte celá séria veci, ktoré treba prediskutovať aj s ostatnými tieňovými. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme nielen rozširovali pôsobnosť, aby sme, sme počítali už s existujúcou legislatívou. Predložili sme celú sériu pozmeňovacích návrhov, napríklad eh, v označ- k označovaniu C. Myslím, že všetci sa zhodneme, že to nie je vhodné označenie pre výrobky v súvislosti s prístupnosťou pre eh, postihnutých alebo pre NLF. Pokiaľ ide o univerzálny dizajn, Snažila som sa to prebrať s kolegyňou Helgo Stevens, pretože je tam veľký zmetok, ale ten nie je potrebný. Povinnosti pre výrobcov nechceme oslaviť, ale je potrebné to objasniť kvôli právnej istote. Preto som podala pozmeňovací návrh číslo 397. a k tomu dnešnému zneniu celej série článkov, ktoré sa zameraj, zameriavajú na stiahovanie výrobkov z trhu, ak neplnia požiadavku prístupnosti. Ja si myslím, že to by sme mali ešte viacej prebrať, aby to bolo, alebo overiť to, či je to primerané alebo nie. A uvidíme, či to bude politická záležitosť. Tie ostatné veci ja som prišla neskôr, mm, ešte z inej schôdze, ale myslím, že na stretnutí tieňových sa ukázalo, že EPP a EKR vnímajú mnohé z týchto vecí rovnako. Tak dúfam, že sa nám podarí nakoniec po ďalších rokovaniach dopracovať ku kompromisom, aby ten legislatívny návrh bol naozaj veľmi dobrý. Hlavne pre tých ľudí z posti, eh, no tým za guetu nikto nie je, dobre, tak za zelený. Eh, mene pána Šoltisa, ktorý je na šteňovi, ale nemôže tu byť, by sme radi poďakovali spravodajcovi a jeho týmu za prácu. Vedie veľmi dobre a konsenzuálne diskusiu. Kolega Šoltis je toho názoru, že kompromisy idú správnym smerom, ale ešte stále ostáva veľa práce v kľúčových témach, hlavne prístupnosť prvných, prvých služieb je jasná informovanosť spotrebiteľov a zaradenie tých či ktorých služieb do smernice. V tomto zmysle môže európska legislatíva urobiť veľmi veľa pre európskych občanov, môže tu byť väčšia autonómnosť a výberu nie ide len o 80 miliónov občanov s postihnutím v Európe dnes, ale ide o to, že je tu oveľa väčší počet európskych občanov, ktorí majú dočasnú zhoršenú pohyblivosť alebo iné handicapy, či už to starší ľudia, tehotné ženy a tak ďalej, iné kategórie. Takže budeme spolupracovať aj s ďalšími tieňovými, aby sme mali čo najlepšie a ambicioznejšie stanovisko Európskeho parlamentu. Ďakujem. Otázka prístupných služieb pre postihnutých občanov je veľmi dôležitá, hlavne keď uvažujeme e, o funkčných e, poruš, o funkčných e, záležitostiach, ako môžu byť kategórie, či už tehotné ženy a podobne. Dúfame, že sa nám podarí nájsť spoločné stanovisko v otázke prístupnosti zastávaných ploch je zbytočné uvažovať o tom, či bankomat je prístupný pre týchto ľudí, keď sa potom nachádza v prostredí, ktoré nie je prístupné. Pokiaľ ide o výnimky, treba venovať veľkú pozornosť mikrofirmám, ktoré v čase krízy nemajú vždy k dispozícii kompetencie a finančné možnosti, aby sa mohli adaptovať e, novým požiadavkám, aby svoje výrobky sprístupnili pokiaľ ide o MSP, pripomíname, môže ísť o obrat 50 miliónov eur a môžu mať cirka 50 občanov v rámci európskeho rámca. Máme silné pochybnosti v tejto otázke, pretože môžeme vytvoriť protirečivé postupy Na jednej strane je tu normatíva o prístupnosti, ale nespadali by do tohto rámca. Nemali by sme vytvárať nerovnaký spôsob aplikácie. Nástojíme na tom, aby pravidlá boli jasné aby sa robili pravidelné kontroly orgánmi e, dozoru trhu ale treba tam začleniť a implikovať aj predstaviteľov asociácie postihnutých ľudí handicapovaných. Našim cieľom je, dúfam, zjednodušiť na jednej strane život týchto ľudia, ale zároveň, aby sme nevytvorili zbytočnú byrokratickú zátaž, záťaž, pretože jednoducho nikto nesmie ostať mimo alebo byť marginalizovaný. chce ešte niekto iný vystúpiť? A ja by som robila niekoľko poznámok. Poďakovala by som za komentáre. Myslím, že sa zhruba zhodneme na tom, že to ide dobrým smerom. Musíme sa pozrieť, ako táto legislatíva je sklobená s tou ďalšou. Niektoré pozmeňovacie návrhy sa e, týkajú aj verejného obstarávania a bolo by dobré, aby to bolo v tých kompromisoch. Mnohí kolegovia predložili pozmeňovacie návrhy. Používať sa ten systém nového legislatívneho rámca označenia CE, ale tam vidím, že je snaha o alternatívny návrh. ale musíme si jasne vyjadri, vyjasniť vzťah medzi výrobcom a poskytovateľom služby, lebo to nemusí byť pokryté konkrétne pozmeňovacími návrhmi, ale, ale z toho potom bude vyplývať tá otázka zodpovednosti. A to všetko musí byť právne dobre zadefinované a jasné. Viem, že na stretnutiach tieňových ste ešte tú pôsobnosť neprebrali, ale chcela by som výnimku pre mikro a MSP firmy. A ešte jeden dôležitý bod. Univerzálny návrh, štandardný pre všetkých. Hmm. Zatiaľ to ešte nie je všeobecne dostupné, ale ak sa bude technológia môcť pridať ak to bude nejaký interoperabilný prístroj, ktorý umožní prístupnosť, a o tom hovorí pozmeňovací návrh Je to číslo 396, o ktorom už hovorila aj Anelin. Mala by tam byť, alebo musí tam byť tá koncepcia univerzálneho dizajnu a, a tento, aby sme dosiahli nejakým nástrojom či prístrojom, ktorý bude interoperabilný. A teraz znovu spravodajca. Ďakujem veľmi pekne za tie posledné pripomienky. Myslím si, že ukazujú, že Mnohí kolegovia v tomto výbore majú ambície v tejto oblasti a myslím si, že sa treba si vypočuť kolegov teraz, lebo to mi potvrdzuje, že tá práca je dobrá, že sa pohybujeme smerom pred dobrým tempom. Samozrejme, vezmem do úvahy to, čo ste povedali a teším sa na stretnutie s vami v stredu. A týmto, dámy a páni, končíme popolednejšie strednutie. Ďakujem, že ste sa držali harmonogramu a zajtra začíname o 8.30. Ďakujem.